Dostal som od skupín GUE, e, SED, ALDE, Zelených, ECR a EPP návrhy na vymenovanie funkcií do delegácií medzi medziparlamentné vzťahy. E, bude to zverejnené v zápisnici tejto schôdze. Ak až k schválne zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, budeme ich považovať za potvrdené. Ako viete, lehota na predkladanie e, kandidátov